mesiacov, kde vlastne všetci môžu začať pripravovať aplikovanie samotného tohoto predpisu. Ide o to, aby sme urobili kvalitnú informačnú kampaň o Vieme, že takéto kampane existovali napríklad pre oblasť cestujúcich v leteckej doprave, čiže bude zaujímavé pripraviť takúto kampaň, informačnú kampaň pre verejnosť aj pre oblasť nábornej dopravy a lodnej dopravy. Myslím, že európsky občania si takúto kampaň zaslúžia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto končím debatu a hlasovať sa bude zajtra o 12. Teraz prejdeme ďalej programe. Odporúčanie do druhého čítania. Spravodajkynia pani Anne e. Jessen, inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy. Slovo dávam pani spravodajkyni Ann Jensen, má k dispozícii 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Inteligentné dopravné systémy. Čo to vlastne sú? Sú to vlastne všetky tie informačné systémy, ktoré umožnia, aby cestná doprava bola efektívnejšia a priaznivejšia k životnému prostrediu. Napríklad navigácia, GPS sa používajú v mestách, respektíve systémy GPS sa využívajú aj pri výbere e, finančných prostriedkov za spoplatnené časti ciest. Ďalej informácie o počasí, o prípadných dopravných zápkach a tak ďalej. Proste systém telefonovania, do takých automatických call centier, aby sa okamžite, alebo rýchlejšie teda mohli záchranné a asistenčné služby dostaviť na miesto nejakej nehody. Takže toto všetko tam spadá. Isté, inteligentné systémy dopravy to je pojem, ktorý pokrýva obrovský širokú škálu moderných technológií. Takže keď som zistila, aký je naozaj široký tento rámec, tak vlastne som aj zosmutnila, že prečo nemáme niektoré spôsoby, ako riešiť, eh, povedzme, niektoré kolabujúce situácie v doprave. No prečo? Preto, lebo neexistujú nejaké konkrétne štandard, nejaké technické špecifikácie, ktoré by vlastne dokázali mm, zabezpečiť kvalitnú jednotnú výrobu takýchto systémov. Ide o to, aby takéto systémy boli navzájom interoperabilné medzi jednotlivými krajinami. Vlastne že aj tie terajšie by sa mohli takými stať. Tie systémy, ktoré existujú, že by sa k ním pripojil ešte ten systém informačných technológií. Čiže nechceme, aby informácie boli zablokované práve dôsledku nedostatku interoperability. Vlastne existuje 6 akčných plánov. Predstava je tá, že by sa garantovali informácie o bezpečnosti na cestách, potom aj bezpečnosti v celku, ďalej systém e-core a potom jedna vec, ktorú pokladám za veľmi dôležitú a to je tá, že sa Vodičom poskytujú informácie o bezpečnom parkovaní, o bezpečných parkoviskách, ktoré si môžu dopredu zarezervovať. Takže vlastne boli by menej pod stresom, keď vlastne riadia svoje kamiony. Teraz sa pozrieme na tieto systémy ITS parlamente sme sa vlastne už dohodli o určitých štandardoch, a respektíve o tom, že je potrebné nejaké štandardy vytvoriť, ale nezašli sme dosť ďaleko, hlavne pokiaľ ide o samotné e, na uplatňovanie, nasadzovanie týchto systémov v praxi. V prvom rade treba vytýčiť jasné technické parametre a po druhé, v druhej etape by sme sa potom pozerali na to, ako ich zaviesť do praxe. Rada by som poďakovala Hm. pani Dokok a Prepols za úžasnú spoluprácu, ktorú sme mali. Chcem poďakovať aj švedskému predsedníctvu za e, veľké úsilie v tom zmysle, aby návrhy parlamentu boli zaradené do konečného textu rady. Chcem poďakovať aj komisii za to, že vlastne pomohla, aby sa tento text vlastne vytvoril. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo dávame komisii. Nech sa páči, pán Kalas. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, chceli som poďakovať Európskemu parlamentu a hlavne pani Jensen, pani spravodajkyni o inteligentných dopravných systémoch, ale ďakujem aj tieňovým spravodajcom za ich angažovanosť a záujem o spoluprácu, pokiaľ ide o túto legislatívnu iniciatívu. Rád by som ešte raz ubezpečil, a to veľmi jednoznačne, že ide o veľmi významný politický krok. ide o to, že mnoho z týchto prvkov, o ktorých sa tu hovorilo, ako o inteligentných eh, dopravných systémoch, eh, sú veľmi dôležité pre pokrok v oblasti dopravy. Sme za tieto ITS riešenia a pokiaľ je o tieto samotné dopravné systémy pri a ich uplatňovanie v cestnej doprave, tam samotnom tom uplatňovaní sme nezaznali dostatočne dynamický rozvoj, je to dosť pomalé, ale verím, že nastane pokrok pri samotnom zavádzaní týchto systémov v budúcnosti a preto vlastne je k dispozícii akčný plán, ktorý sa týka tohoto nasadzovania do praxe týchto systémov aj rozhraní voči iným spôsobom dopravy. Čiže ide o kompromis a myslím, že tento návrh ako taký je vyvážený a príslušné pripomienky zo strany rady boli vzané do úvahy. Oceňujem odporúčanie pani Jensen a bolo to vlastne odsúhlasené 22. júna aj vo výbore pre dopravu Európskeho parlamentu a teším sa, že vlastne tento materiál bude vlastne zajtra na plenárnom zasadnutí prijatý aj tu v Európskom parlamente. Samozrejme, my ako komisia máme pred sebou veľký kus práce potom z hľadiska implementácie tejto smernice a verím, že to bude mať veľmi pozitívny vplyv na súkromných aj verejných aktérov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi Kalasovi. Teraz dávam slovo Slovo má kolega Koč Dieter. Oh. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia. Táto smernica na zavádzanie IDS v cestnej doprave na základe svojho vplyvu na prepojenia s inými typmi dopravy má mimoriadne veľký význam, preto môžeme hovoriť o novej epoche v doprave táto smernica bude slúžiť na realizáciu akčného plánu a zabezpečí to, že budeme mať možnosť rátať s novou infraštruktúrou a novými vozidlami. Rozhodujúce je to, že tieto inteligentné dopravné systémy ste prídu, len sa nevie kedy. Čo by som si ja želal, aby to bolo čo najrychlejšie. Po druhé, prispievajú k tomu, aby doprava bola ešte bezpečnejšia, čistejšia, efektívnejšia a ponúka šance na komodalitu, po tretie zabezpečuje vysokú ochranu dát, dát, ďalej optimalizuje údaje infraštruktúry a po piaté to znamená dodatočné služby. IDS sa pripájajú harmonicky s, so správou budúcnosti, dopravy, ako aj s programom 2020. Požiadavka, ktorá znie kompatibilita medzi novými a pôvodnými systémami, zodpoveda požiadavkám parlamentu Vyzývam komisiu, aby spracovala normy a špecifikácie, pokiaľ ide o e-call, ako aj všetky rezervačné a informačné systémy, aby došlo ku celoplošnému zavedeniu tohto procesu. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, pán Koch. Pani Tikau, na dve minúty, prosím adoptarea directivei privind cadrul pentru implementarea sistemelor inteligente. Tento typ dopravy je skutočne ozaj veľmi dôležitým krokom e, vpred na zaistenie bezpečnosti. Chcem poďakovať celému týmu spravodajcov za to, že vlastne rušili záber smernice tým, že vlastne zakomponovali aj rozhrania s inými druhmi dopravy. Inteligentné dopravné systémy budú využívané pre cestujúcich, pre dopravu na infraštruktúry aj pre vozidlá. A to sa týka aj mestskej dopravy. A tu sa bude vlastne práve využívať aj ten aspekt rozhrania s inými druhmi dopravy. Od prvého čítania vlastne došlo aj k tomu, že sa hovorí o širšej aplikácii IDS. Takže hľadáme spoločné normy a technické špecifika pre implementáciu týchto dopravných systémov. Dôležité je, aby tieto technické normy bolo možné prijať čo skôr, najskôr, Typujeme, že už v roku 2004 by sme mohli potom predložiť správu o multimodálnej doprave. V roku 2014 vlastne by sme mohli byť už zavedené systémy v rea- o dopravné systémy, ktoré sa týkajú reálneho času. Proste informácie by sa poskytovali už hneď v reálnom čase. A samozrejme je tu aspekt e, aj bezpečnosti na, do- na mest- cestách. Ďalej už 2012 až 2013 plánujeme dodávať informácie a teda aj týkajú rezervácií a bezpečného parkovania kamionov. E, komitologické postupy a ešte aj vstupovanie, teda proces e, príjmania Lisabonskej zmluvy, toto spôsobilo celé troška oneskorenie nášho procesu. Ale chcem povedať, že teraz sa ešte nachádzame z hľadiska implementácie IDS len na začiatku cesty a dúfam, že aj komisia, aj členské štáty poskytnú patričné prostriedky na implementáciu tohto systému. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz slovo má pani Meissner. Nech sa páči, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúce. Dieter Koch má pravdu s tým IDS. Je to naozaj začiatok novej epocho, epochy. Ja som videla, povedzme, že je možné, aby sa dve nákladné autá rozprávali, komunikovali. Čiže dá sa povedať, že sa rozpozna, že rozpoznávajú, či je pre nimi prekážka, či ide chodec. Môžu tiež upozorniť auto idúce za ním, že hrozí nebezpečenstvo. Takže táto správa Jensen dáva prehľad o tom, čo už momentálne máme a dáva perspektívu o tom, čo v budúcnosti budeme potrebovať na to, aby sme mali viac bezpečnosti, aby sa predchádzalo nehodám, aby sme spravili viac prospech životného prostredia. Ja žijem v blízkosti Hanoveru Máme e, takéto IDS, teda meracie zariadenie rýchlosti. Je to veľmi dobré pre vodičov a je to na to, aby sme rešpektovali životné prostredie. Niečo také potrebujeme vo zvýšenej miere. A teraz pani Frida Brepols na jednu minútu. 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi sa teším, že máme konečne tento rámec IDS moji kolegovia povedali, že to bolo veľmi potrebné a práve angažovanosťou pani Jensen máme konečne za sebou tvrdé rokovania, môžeme predložiť pozíciu Európskeho parlamentu keď zvážime, aké sú veľké problémy dopravy v súvislosti so životným prostredím, tak vieme, že táto iniciatíva vôbec nie je prehnaná, prečo sú potrebné riešenia na európskej úrovni. IDS sa môže optimálne využívať iba vtedy, ak dôjde ku aplikácii na celoeurópskej úrovni, čiže členské Krajiny musia spolupracovať v najbližších rokoch a musia si brať e, k srdcu priority. Pol roka sme stratili. Hovorili sme o aplikácii delegovaných konaní, ale v celku treba povedať, že musíme dávať pozor, aby tieto plánované služby prichádzali do úvahy pre všetkých užívateľov je dôležité, aby rešpektovali tých tzv. slabších účastníkov dopravy, pretože ak ich budeme rešpektovať viac, tak to bude zvýšenie kvality pre všetkých. Ďakujem. Pani Rozpach, 1,5 minúty. Elektronisk enhed, som registrerer, når jeg kører igennem et betalingsanlæg i mit hjemland stor var min glæde da jeg for nylig opdagede at den også fungerer når jeg kører gennem et Ďakujem. Keď eh, prechádzam cez eh, bránu, ktorá vlastne začína merať eh, poplatky na cestách, tak vlastne myslím, že to je celkom praktické, že vlastne sa to deje automaticky, to sa dá cestovať potom po celej Európe, celkom pohodlne. Takže je to výhodné pre tých, ktorí cestujú po európskych cestách. Aj mnoho cestujú. Skutočne ďakujem pani spravodajky za vynikajúcu prácu pri príprave tohto materiálu. Smernica vlastne obsahuje celý rad technických prvkov a vlastne môžem vysloviť len nádej, že teraz už, keď sa predpisuje bude sústredovať aj na technické aspekty, môžeme naozaj robiť krok vpred. Táto smernica je veľmi dôležitá pre kamionistov predovšetkým, bez ktorých Európska únia by určite nedokázala fungovať tak dobre, ako funguje. Ďakujeme aj za ten pozitívny zámer. Aj keď nemôžeme so všetkým úplne súhlasiť, ale potrebujeme krok za krokom napredovať. Samozrejme, musíme ukázať aj dobrú politickú volu. Ďakujem. Teraz dávam slovo na minútu 30 sekúnd a slovo má pán Kumuzakos Georgos. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Uplatnenie týchto inteligentných transportných systémov v praxi myslím, je veľmi dôležitý aspekt a hlavne, aká je interakcia s inými druhmi dopravy. Je to zároveň aj výzva pre obdvetvie dopravy. Stojíme pred novou érou v doprave. Aj tak sa to dá povedať. Využívanie IDS pomôže bezpečnejšie a efektívnejšie realizovať dopravné systémy a vlastne stanovili sme si aj ciele environmentálne, aby bola v podstate doprava aj čistejšia a aby mala pozitívny dopad na životné prostredie. Takže to, čo sa robilo dobrovoľne, alebo na báze dobrovoľnosti doteraz to nebolo dostačujúce, takže museli sme sa dohnúť aspoň na tom minime štandardizácie, ak teda naozaj chceme rýchlo vidieť e, to, že sa tieto moderné nové systémy budú zavadzať do praxe. Ďakujem pani spravodajkyni a chcem jej zablahoželať k tomuto materiálu, ktorý predložila. A verím, že zajtra sa nám podarí potvrdiť tú skutočnosť, že aj na základe tých náročných rokovaní, ktoré prebehli až do nedávna, že teraz vlastne môžeme robiť ten ďalší dôležitý krok. Myslím, že e, ďalšie oneskorenie by bolo len zbytočné. Ešte raz ďakujem pani spravodajkyni. Ďakujeme. Slovo má pani Ayala Sender. 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať a Chcem poďakovať pani Jensen za jej angažovanosť v tejto otázke inteligentných dopravných systémov. Verím, že toto prispieje k ďalšej harmonizácii v oblasti dopravy Napríklad som si všimla, že aj tu v, Brusel, e, teda v Bruseli jeden e, z poskytovateľov e, dopravných systémov poskytuje už systém zabezpečovania intermodálnej dopravy, teda kombinácie viacerých druhov dopravy. A verím, že vlastne týmto smerom sa uberáme v celej Európe, že treba zabezpečiť práve tie rozhrania a jednoznačne zaistiť bezpečnosť pre cestujúcich aj pre samotných prevádzkovateľov. Veľmi sa mi páči ten tzv. systém e-call, ktorý verím taktiež, že čoskoro bude široko implementovaný. Často sa stretávame treba v niektorých regiónoch, e, kde aj ja žijem napríklad, e, dochádza často k nehodám v e, mimomestských oblastiach na vidieku, kde povedzme E, potom je aj problém s, so záchrannými službami a tak ďalej. Ten prístup tam nie je dostatočne rýchly a preto si myslím, že tento nový IDS systém bude nápomocný aj pri riešení takýchto situácií. A teraz vlastne potrebujeme aj to, aby systém Galileo vytvoril aj platformu pre tento typ služieb. Takže dúfam, že pán Kalas aj Tajany zvážia význam tohoto nového systému pre dopravu v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má Oreste Rossi. Minúta. Vážení kolegovia. Vážené kolegyne a kolegovia. E, táto bezpečnosť doprave je veľmi dôležitá a keď hovoríme koordinovaný, integrovaný systém, tak je dôležité, aby sme túto bezpečnosť zabezpečili pre všetkých účastníkov cestnej dopravy. Je dôležité, aby sme celú premávku lepšie členili, aby sa dostatočne prejavila interoperabilita, ktorá je dôležitým princípom tejto politiky v, členskom v členských štátov. Treba brať do úvahy jednotlivé územné faktory a vzťahy medzi jednotlivými typmi dopravy. Otázka znie, ako bude reagovať doprava v kritickej situácii touto smernicou. By bolo treba zapojiť lokálne miesta, aby v prípade problémov bola možná rýchla reakcia. Ďakujem pekne, pán Rossi. Pán Koša. 1,5 minúty, prosím. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja tiež chcem vyjadriť podporu týmto novým systémom, pretože naozaj to uľahčí život. Ale chcem na tri veci konkrétne upozorniť. Poprvé, jedna vec sa týka cestujúcich. Európsky parlament naozaj preukazuje že veľký záujem o túto oblasť, ale chcem taktiež podčiarknúť, že treba dá zároveň sledovať e, situáciu aj ďalej, aj poklade o ďalej, ďalší rozvoj systému. Proste e, treba zohľadňovať aj proste ďalšie aspekty, ktoré sa týkajú osôb so stihnutím. A ďalej chcem poukázať na to, že v niektorých členských štátoch ešte stále nie sú vlastne dispozície dopadové štúdie ohľadne dôsledkov zavedenia tohto nového systému. Preto by som sa chcela obrátiť, obrátiť na komisiu, prvnež bude ten systém v praxi zavedený, aby vlastne v oblasti strednej a východnej Európy, aby v týchto krajinách proste preskúmala situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolega, kolegyňa, teraz slovom Kačdiaj, slovo má pán Marinesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Vytvorenie jednotného rámca pre koordinované využívanie IDS je veľmi dôležitým krokom pre modernizáciu odvetvia dopravy. Členské do... štáty vlastne budú musieť implementovať koordináciu IDS na zaistenie interoperability. Myslím si, že vlastne interoperabilné IDS je nesmierne dôležitá vec pre železnice, hlavne keď hovoríme o riadení dopravy. Do, treba navzájom si uznávať homologácie a technické špecifikácie, pokiaľ ide o programy v oblasti informatiky. Okrem toho, tá skutočnosť, že členské štáty majú možnosť vlastne zladiť sa a alebo proste zladiť si aspekty modernizácie, to je pozitívna vec a tým vlastne sa vyhneme diskontinuitám na báze geografickej. Ďakujem. Pán Kelly má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Na by bolo nerozumné e, stavať sa proti takýmto moderným, inteligentným dopravným systémom. A takže Treba ich len privítať. Ďakujem aj pani Jensen, ďakujem aj pánovi Kalasovi za to, že vlastne prichádzajú s niečím, čo by mohlo ozaj prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a k zvýšeniu e, e, kvality dopravy aj vo vzťahu k životnému prostrediu. Určite to bude mať pozitívny dopad pre užívateľov. Pokiaľ ide o bezpečnosť na cestách, chcel by som, aby sa viac zdôrazňoval aspekt E, toho, že vlastne e, často je tá rýchlosť, ktorou chodia vozidla, významným faktorom nehodovosti. Čiže tomuto by sa mohla venovať ešte pozornosť. A v každom prípade ďakujem pani Jensen za to, že sa cestou tohto predpisu vlastne e, dopracujeme k tomu, že budú inteligentnejší zdá aj vodiči. Ďakujem pekne. Slovo má pán Kančan. Ďakujem pekne, Pán predsedajúci, nazdávam sa, že definícia tohto prostriedku spoločenstva na kooperáciu je veľmi dôležitou záležitosťou. Ja by som chcel vyzdvihnúť dve veci, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Je to na jednej strane zabezpečenie parkovacích miest pre dopravcov. A keď hovoríme o bezpečnosti, a keď naraz vodič dostáva tak veľa informácií, že ich nedokáže spracovať, tak treba na to dávať pozor, pretože vodič musí zvládať všetko a potom nemá dostatok pozornosti na riadenie vozidla, takže túto skutočnosť by bolo treba zvážiť, pani Jensen. Na jednej strane je tu istá vôľa a na druhej strane sa treba postarať e, o to, aby človek mal pozornosť, e, tak povediať, za volantom. Ďakujem pekne. Majer. Ďakujem pekne, pán predsedajúce. Bezpečnosť je v premávke veľmi dôležitá. Moje poznámky, návrhy komisie, ktoré sa orientujú na obrovské vozidlá, tie tzv. gigalinery, tie ohrozujú eh, našu sieť eh, ciest čiže by došlo ku katastrofálnym nehodám. No a ďalej potom poukážem, poukazujeme na to, že je dôležité zlepšiť požiarnú ochranu vozidiel, čiže by mali existovať automatické systémy požiarnej ochrany. Dajú sa vyrobiť sériovo a stoja 50 až 100 eur za kus, takže nie sú to také veľké náklady. Ďakujem. Ďakujem. Slovo pani Ronsulli. Ďakujem, pán predseda. Európske občania sa teraz pripravujú na letnú dovolenkovú sezónu, ale bohužiaľ, podobne ako každý rok, e, sa budú musieť boriť s problémami meškajúcich letov, stratených batožín a iných e, nepríjemností, vrátane prírodných katastrof, ktoré ovplyvňujú e, dopravu. Ja som položila otázku adresovanej Európskej komisii, ktorá sa týkala informačnej kampane adresovanej pasažierom o ich e, právach. E, príliš často e, sú tieto práva opomínané príliš e, často pasažieri musia čakať mesiace, ak nie roky, kým e, sa dočkajú kompenzácie, na ktorú majú e, právo. Je veľmi dôležité, aby boli práva pasažierov rešpektované v celej Európe cez realizáciu praktických opatrení vo svetle toho, čo sa udialo doposiaľ. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz dávam slovo pánovi komisárovi Kalasovi. Pán predseda, chcel by som ešte raz poďakovať Európskemu parlamentu a spravodajca Viensenovi za vynikajúcu prácu v legislatívnom procese, ktorá viedla k prijatiu smernice o inteligentných dopravných systémoch. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu v budúcnosti, e, ktorá sa týka implementácie smernice o inteligentných e, dopravných systémov. Európska komisia a e, hodla využiť všetky svoje právomoci, ktoré jej dal e, Európsky parlament, aby prijal všetky špecifické vykonávacie predpisy a bude tak činiť v úzkej konzultácie a spolupráci so všetkými zainteresovanými z verejného a súkromného sektora. Ďakujem, ďakujem pán komisár. A teraz má slovo pani Anna Jensen, ktorá je spravodajkňou. Ďakujem. A pán predseda, chcela by som poďakovať všetkým kolegom za pripomienky, ktoré vzniesli. Myslím si, že táto naša rozprava potvrdila, že o túto oblasť je, tu je veľký záujem. A takisto sú tu vysoké očakávania, pokiaľ ide o výsledok. Chcela by som poďakovať eh, pánovi komisárovi za slova, ktoré pred chvíľkou povedal, za ten prísľub komisie a venovať sa tomu, ako čo najlepšie uplatňovať túto smernicu. Viem, že komisia veľmi úzko komunikuje e, s členskými štátmi a musím potvrdiť, že na úrovni členských štátov existuje pomerne veľká nervozita, pretože je tu určité riziko, e, najmä pre e, tie členské štáty, ktoré už investovali do inteligentných dopravných systémov, že by tieto štáty e, nemuseli byť schopné naplniť nové normy alebo nové štandardy. Vďaka novej legislatíve vytvoríme platformu, ktorá umožní všetkým členským štátom a ich expertom stretávať sa pravidelne s komisiou a diskutovať o týchto otázkach a musíme len veriť, že všetky tieto praktické kroky a praktické aspekty e, budú e, sa niesť v duchu konsenzu a porozumenia. Budeme pracovať na tom, aby sa veci vyvíjali smerom, ktorý e, naznačila komisia tak aby sme mali dokument, ktorý sa opiera o to, čo už existuje, aby to nebol dokument, ktorý by bol presadzovaný len z hora nadol. A my sme v Európskom parlamente viedli e, rozprávu o inteligentných dopravných systémoch a kladli sme to, si otázku, či nás táto rozpráva činí inteligentnejšími alebo hlúpejšími, ak to tak môžem povedať. takže mm, dospeli sme k závoru, že e, teda bolo by veľmi inteligentné, keby sme e, inteligentne používali inteligentné dopravné systémy. Nemôžeme sa e, spokojiť len s tým, že vozidlo vám bude hovoriť zabočte doľava alebo doprava. Systém musí byť používaný inteligentne. Ďakujem, pani Jasen. Uzatváram diskusiu. a Hlasovanie bude zajtra o 12. hodine. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to správa Dirka Sterka o ohlasovacích formalitách lodí, takže odovzdávam slovo našim